pán predseda. Príjemné popoludne vám všetkým. Znovu otváram zasadnutie zo včerajšieho dňa máme k dispozícii e, zápis, ktorý je už pripravený k poznámkam. Máme k tomu nejaké vyjadrenia? Ak nie, dobre, tak v takom prípade môžeme považovať zápis zo včerajšieho rokovania za schválený. Teraz nás čaká spoločná debata o európskom semestri. Máme k tomuto správu, ktorú napísala pani Ferreira. Rád by som teda najprv dal slovo pánovi Švábovi. Ďakujem pekne, som, pre, eh, som